boli akceptované. Teraz nasleduje mechanizmus spojenia Európy, respektíve nástroj Connecting Facility po roku 2020. Komisárka Bulc, nech sa páči. Dear President, Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, ďakujem za to, že mám možnosť diskutovať s vami na tému očakávania Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú budúcnosti nástroja na prepájanie Európy po roku 2020. Komisia sa chystá prijať svoj návrh e, na nový súbor na riadení 6. júna. E, balík VFR prijatý 2. mája už poskytuje isté náznaky, ktoré sa týkajú možného nastavenia a priorít v tomto nástroji e, na prepájanie Európy. Všetci vieme, aké veľké potreby na investície sú v sektore dopravy infraštruktúry na obdobie rokov 2021-2027 očakávame, že sieť e, koridoru e, ten 10 ten T si vyžad, bude vyžadovať 350 e, miliárd eur v investíciách. Okrem toho bude potrebné o mnoho rozhodnejšie sa postaviť k výzve dekarbonizácie a digitalizácie v sektore dopravy. Cezraničná povaha naďalej je e, základnou pridanou hodnotou EÚ, avšak efektívna a prepojená mobilita musí byť tiež inteligentná, musí byť udržateľná, inkluzívna, tiež bezpečná a taktiež e, zaistená voči rizikám. A preto navrhujeme zmodernizovať tento nástroj na prepájanie Európy. Tento nástroj je jeden z mála programov, pri ktorých e, sa navrhol navýšený rozpočet. Celkový rozpočet predstavuje 42,3 miliardy eur, pričom z nich 30,6 miliardy bude venovaných doprave. Náš návrh je taký, aby sa zachovali aktuálne eh, výšky podpory vo výške 12,8 miliardy a tiež 11,3 miliard. Podľa jednotlivých eh, oddelení taktiež navrhujeme nasadiť 6,5 miliardy eur z rozpočtu na dopravnú infraštruktúru s duálnym využitím, eh, teda civilným aj vojenským. Chcela by som spomenúť 6 bodov, ktoré sú v návrhu uznesenia parlamentu, ktoré považujem za osobitne dôležité. Poprvé, priority. Plne súhlasím, že je dôležité eh, presadiť vhodnú rovnováhu medzi eh, vývojom novej infraštruktúry a tiež eh, schválením fungovania už existujúcej infraštruktúry. Domnievam sa tiež, že by sa mala venovať pozornosť tiež rozvoju cezhraničných sekcií a taktiež chýbajúcich prepojení hlavných koridorov v sieti tu je potrebné zajistiť kontinuitu na to, aby sa projekty z aktuálnych programov mohli završiť. Na druhej strane bude potrebné klásť o mnoho väčší dôraz na modernizáciu už existujúcich eh, druhov infraštruktúry. Musíme mm, zachovať dynamiku, ktorá sa týka DRTNS a CESR, aby sme podporili naďalej digitalizáciu ako aj ďalšie sektory. Chceme tiež e, spojiť tento proces e, prechodu k mobilite, e, aby sme prešli tiež k autonómnym formám mobility, ako aj k modelovej integrácii a k novým službám mobility. Zároveň chceme, aby naša sieť bola bezpečnejšia, spolahlivejšia, odolnejšia voči klimatickým zmenám a prírodným katastrofám týchto oblastiach zemepisné odlišnosti medzi rozsiahlou a jadrovou sieťou nie vždy je relevantná. Takže plánujeme navrhnúť, aby sa pokryla aj rozsiahla sieť v prípade, e, že je to relevantné. Ale to sa podarí dosiahnuť iba tým, že budeme e, vynakladať skupinové úsilie e, a tu sa dostávam ďalšiemu bodu, ide o synergiu medzi sektorom dopravy, e, energetiky a, a digitálnym sektorom. Chceme vytvoriť možnosti, e, aby sa tieto synergie mohli ďalej podporovať, e, najmä tým, že vytvoríme rámec, ktorý bude čo najotvorenejší voči synergiám. Chceli by sme E, vypracovať zoznam jednotlivých oblastí, mala by pritom byť zachovaná dostatočná flexibilita ďalej po tretie. Čo sa týka e, sumy e, v oblasti kohézie, na základe pozitívnych skúseností komisia navrhla presunúť prostriedky z kohezných fondov vo výške 11,2 miliardy eur na tento nástroj prepájania Európy, aby sa využili tieto prostriedky podľa pravidiel CEF Miera spolufinancovania samozrejme by e, sa musela dodržať aj v tomto prípade podľa pravidiel. V prípade cezhraničných e, dopravných prepojení zvažujeme zavedenie vyššej sadzby spolufinancovania. E, ďalej, čo sa týka nástroja a blendingu, tak aby sa lepšie koordinovali nástroje. Komisia navrhuje zoskupiť väčšinu existujúcich finančných nástrojov do jednej jedinej formy investície pod názvom Invest EU bude tam osobitná kapitola pre infraštruktúru a tiež sa tým doplní nástroj CF, ktorý už nebude mať osobitný finančný nástroj. Čo sa týka blendingu, mali by sme zachovať možnosť zoskupiť e, granty tohto nástroja e, s inými, ale tiež by sme to mali skombinovať aj s finančnými nástrojmi mimo EÚ, napríklad z, e, zo strany komerčných bank a podobne. E, ďalší bod, to nový prvok v tomto nástroji, e, vojenská mobilita. Toto je významný prvok e, v rámci novej iniciatívy, ktorý je navrhovaný v oblasti obrany. Tu je navrhovaný rozpočet o výške 6,5 miliardy eur, pričom by sa uplatnil na podporu infraštruktúry v civilnej sfére, aby sa splnili požiadavky na vojenskú mobilitu. Teda inými slovami, investície, ktoré sú potrebné na vojenskú mobilitu, tiež budú musieť v plnej miere eh, slúžiť potrebám aj civilného sektora. A ešte šiestý bod. Energetika, eh, klimatické záväzky Európskej únie si vyžadujú európske investície do energetickej infraštruktúry, eh, aby to umožnilo dekarbonizáciu energetických systémov. Elektrické siete, budú musieť byť výrazne posilnené, siete musí, budú musieť byť digitalizované a inteligentné, tak aby umožnili uh, riadenie dopytu. Niektoré siete sa uh, možno uh, budú musieť transformovať, aby dokázali uh, využívať nadbytky produkované energie. A preto budeme musieť posunúť rozpočet, aby sa zrealizovali investície a to bude dôležité kde, tam, kde do infraštruktúry opatria pozitívne externality ako solidarita inovácie alebo bezpečnosť dodávok e, nástroj na prepájanie Európy. CEF má veľmi dôležitú úlohu. ambiciózna finančná obálka je v tomto prípade rovnako dôležitá ako aj podpora pre e, synergie, ako som hovoril už predtým, pri transporte energii, keď doprava, energia a digitálne technológie môžu všetky spolupracovať. A CEF si bude vyžadovať ďalšie e, infraštruktúrne projekty na zaistenie energetickej bezpe- bezpečnosti. Takže my e, sa budeme snažiť ambicióznu, ale ambiciózny a realistický nástroj CEF. A ja e, počítam s vašou podporou, podporou Európskeho parlamentu, aby sme to mohli presadzovať. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz sa začnú vystúpenia rečníkov mene politických skupín. A ako prvý v mene EPP pán Marinesku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré ste predstavili. Je úplne jasné, že infraštruktúra pre dopravu, telekomunikácie a energetiku je skutočne základom hospodárstva a aj členské štáty si to vážia, rovnako ako aj komisia. Doteraz to bol veľmi úspešný projekt, ale sa investovalo aj do letisk napríklad, ale je prekvapivé, aké čiastky sa predpokladajú a plánujú pre tento nástroj po roku 2021, aj keď ešte existujú, existuje istý zmetok um, pri tých číslach, eh, čo sa týka súčasných alebo bežných cien a konštantných cien. No a infraštruktúra pre armádu alebo vojenská infraštruktúra, to treba ešte objasniť. Ja chcem len pripomenúť, že v roku 2011 komisia navrhla 50 miliárd a teraz je tá čiastka nižšia ako v roku 2011 a je dokonca nižšia ako v aktuálnom finančnom rámci. Hlavne čo sa týka dopravy. Ja si teda myslím, že by ste sa mali ešte vynasnažiť a upraviť túto čiastku hlavne čo sa týka dopravy. Ešte predtým, než predložíte návrh. Ďakujem pekne. No a teraz v mene socialistov a demokratov dostáva slovo pani Ayala Sender na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, v tomto období by sa nám mnohým asi viac páčilo, kráčať pred spoločne, než ako hovoril pán Marinesku o samotine. My socialisti skôr preto vyzývame, aby celý parlament mal konečne jasný postoj, ktorým posilní a obhájí viace tento nástroj CEF na nadchádzajúcich 10 rokov. Myslím, že to je úspešný nástroj, máme dôkazy z posledných rokov. A teraz vnímame nedostatočné investície do nevyhnutných infraštruktúr práve tá pridaná hodnota, ktorú ten nástroj vytvoril, to bola pomoc. No a tiež si myslím, že vzhľadom k tomu budúcoročnému desaťročnému obdobiu musíme byť realisti a vnímame, že sú tu škrty nejakých 12 alebo 13 takže tá bitka je jasná. Chceme obnoviť tieto percentá, potrebujeme synergické efekty, medzi vlastnými dopravy a energetiky, teda tie čisté automobily, ktoré opúšťajú továrne a ľudia nevedia, akým spôsobom ich šoferovať a ďalej potrebujeme tiež implementáciu národných programov, pretože tie zatiaľ nezodpovedajú tým e, európskym záväzkom. To sú tie palčivé body. Ďakujem pekne. A teraz sa v mene skupiny EKR dostáva pán Zlotovský na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, ja sa veľmi teším, že tento nástroj CF považujete za zásadný. Je to vec, ktorá slúži integrácii a modernizácii štruktúry Európskej únie čo sa týka budúcnosti po roku 2020. To je otázka, ktorá sa týka aj celoeurópskych sietí a regionálnych projektov. Kľúčovým prvkom sú aj európske diálnice, ktoré zatiaľ neboli dokončené. Nielen, že je dôležité financovanie v rámci budúceho finančného rámca, ale treba zvýšiť náklady na investície, hlavne ide o verejnú dopravu. Dôležitá je tiež otázka nízkoemisnej dopravy, autonómnych automobilov a rôzne ďalšie veci, ktoré sa týkajú balíčku mobility. Nástroj CEF je dôležitý pri celej infraštruktúry, ktorá by mohla byť ohrozená výraznými škrtmi si politiky súdržnosti. Tento nástroj nemôže byť eh, obeťou politiky škrtov. To znamená, inými slovami, pani komisárka, potrebujeme viac peňazí. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pán podpredseda parlamentu. Telička v mene skupiny ALDE tiež na jednu minútu. Nech sa páči, ďakujem pekne. A pán predseda, pani komisárka, ja sa teším na eh, rokovanie zajtrašie o spoločnom návrhu uznesenia s kolegami. Som si istý, že eh, ten dokument bude dobrý a ja dúfam, že komisia to bude brať vážne by ste to mali brať ako podporu pre vaše snahy. Tu veľa víziev a tiež ne, tam budú uvedené niektoré negatívne signály. Ja jednom sa už hovorilo o CEFie úspechom. Všetci s tým súhlasíme, ale keď ja sa pozrieme na alokáciu v rámci konštantných cien, stálych cien, je tam výrazný škrt zniženie finančných prostriedkov. A to parlament nepríjme určite pozitívne. Čo sa týka otázky hodnotenia, myslím, že by sme mohli lepšie zhodnotiť skutočný pokrok, ktorý sa dosiahol tak, aby sme to mohli ukázať aj našim občanom. Nie je to otázka toho, koľko peňazí bolo pridelených, ale aký je reálny výsledok. A tri stručné pripomienky, komplexný vzťah s Horizontom 2020 alebo FC, to musí byť v centre našej pozornosti. Po druhé, áno, blendingu, myslím, že Niektoré výsledky boli pozitívne, treba sa tomu ďalej venovať. A po tretie musíme pochopiť, že ide o všetko. A to je e, dôvod, prečo tento program bol taký úspešný. Ďakujem pekne. A teraz sa mene skupiny GUE NGL pán Silikiotis na jednu minútu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No, program CEF, prepojenie Európy, je dôležitý pre sektory v Európe, ktoré sú dôležité a preto treba e, skončiť e, s politikou škrtov a treba dať e, dostatočné prostredky do investičných fondov, pretože tu sa tie prostriedky dávajú tam, kde sú dôležité. Tento program treba zrealizovať, avšak nemôže viesť k militarizácii Európy, nemôže byť na to zneužitý. cestou zlepšenia vojenskej mobility. Treba to využiť pre spoločnosť. Regionálna kohézia rozvoj treba podporiť vytvorenie nových pracovných miest a implementácia ekologických zámerov je dôležité, aby sa realizovali projekty na prekonanie izolovanej situácie, ktorý sa ocitli niektoré krajiny. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Van de Kamp na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dnes sa zaoberáme veľmi úspešným programom, eh, zvaným programom Nástroj na prepájanie Európy. Eh, týka sa to len dopravy, ale aj energetiky a telekomunikácií. A myslím, že už predchádzajúca debata ukázala, že toto je jeden z najlepších programov, ktorý Európska únia vytvorila. Nehovoríme o subvenciách, ale hovoríme o investovaní do budúcnosti Európskej únie. A zámerom dnešnej rozpravy je podporiť komisárku Bulča v tom, aby spravila ten posledný krok k ďalšej fázi CF a bolo to, sa to čo najviac rozšírilo. A to je najlepší príspevok tejto fáze večera. Ďakujem pekne. Aspoň Del Monte na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré smerujú do nástroja Connecting Europe, to nie je možné robiť eh, dlhodobo, výhľadovo. Pokiaľ ide o štrukturálne prostriedky, tak tie je treba uvoľňovať predbežne a je treba takisto zabezpečiť e, dostatočné plánovanie. Myslím si, že dotovanie tohto nástroja treba nielenže obnoviť, ale treba ho implementovať tak, aby sme dokázali minimálne uzavrieť e, projekty z kľúčovej siete TNT. E, je treba zmeniť situáciu po tých kráteniach, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu financovania EFSI. Zjednotenie Európy má prebiehať aj fyzicky a myslím si, že v tejto chvíli je skutočne tu potreba siete, ktorá zabezpečí rozvoj, rast a takisto teritoriálnu kohéziu aj v odlahlých oblastiach. A nakoniec Európa musí e, zachovať kontrolu nielen nad tými koridormi, ale aj e, nad tou celou logistickou sieťou vo všeobecnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Salini, minúta. Nech sa páči, Masiliona. Ďakujem, pán predseda. Príjemný večer, pani komisárka. Uznesenie, ktoré navrhol kolega Marinesku, ohľadom CF je v skutku orientované na to, aby boli realizované tie absolútne priority Európy. A tými je zabezpečenie a zagarantovanie konektivity a inovácií. CEF, čo za týchto 7 rokov prinášalo, je garantovať nad rámec isté potencie obrovského, obrovského zo skupenia zdrojov je, že tak z pohľadu ETS, ako aj e, nezávislých e, zdrojov palív, zabezpečoval aj priestor, ktorý potrebujeme z pohľadu digitalizácie a z pohľadu dekarbonizácie. To znamená komplexný a dobrý plán. E, nie je teda možné krátiť tieto zdroje. Ja by som chcel pripojiť jeden moment. Netýka sa to len kvantity tých zdrojov, ale takisto aj typológie štruktúry e, mechanizmu, pretože aj to je vhodné zachovať e, financie, pokiaľ ide o e, nejaký nepoužitý, nepoužitý, nepoužitý fond. A toto všetko musí byť tiež v našej pozornosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz otváram spontánnu rozpravu. Prihlásili sa piati. Všetkých vezmeme Kolega Milamon začne, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani komisárka. Dopravná infraštruktúra je zásadná pre aktivity Európskej únie. A ešte k tomu aj tie najviditeľnejšie. Connecting Europe má pridanú európsku hodnotu investície do investície zvyšujú konkurencieschopnosť a kohéziu a umožňujú prístup na E, voľný trh, spoločný trh aj pre tie najvzdialenejšie Európy. Je to motor rastu a preto e, sa to musí posilniť v oblasti dopravy tak, aby e, sa dokončila tá hlavná sieť do roku 2030. Ja by som chcel osobitne zdôrazniť tú potrebu prepojenia regiónu a budovanie prístavov na brehoch Atlantiku a preto potrebujeme nové trasy v rámci Connecting Europe. Pani komisárka, ja tu apelujem na revíziu tohto nástroja, ktorú momentálne vykonávate, eh, ešte o možnosti dokončení eh, tých eh, atlantických prepojení, ktoré sa tomu venuje aj španielská vláda na Pirenejskom poloostrove. Na záver, ešte čo sa týka financovania, dúfame, že bude dostatočné tak, aby vyhovalo všetkým iniciatívam. Ďakujeme pekne a slovo teraz dostáva pán Marias. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nástroj CEF po roku 2020 to je veľmi dôležité, ale na to sú potrebné finančné prostriedky a preto eh, je nepripustné znižovanie prostriedkov. Treba práve posilniť inovácie a prepojenia a eh, krajiny a regióny Eh, tie najvzdelanejšie, treba osobitne zohľadňovať. A to platí pre Grécko, ale osobitne to platí pre ostrovy v Egejskom mori, ktoré sú úplne otrhnuté. No a na to potrebujeme aj príslušnú reguláciu pre dopravné elementy. Potrebujeme dostatočne veľa prostriedkov a opatrení pre dynamiku v oblasti dopravy. No a okrem toho samozrejme súhlasím s tým, že existujúca infraštruktúra musí byť zmodernizovaná a vytvorená nová. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Ziluaga. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tento fond by sme mohli nazvať fondom pre zbytočné nanútené infraštruktúry. Vysvetlíme, prečo za posledné 4 roky tento fond vyčlenil miliardu 200 miliónov eur na infraštruktúru s fosílnymi palivami. Okrem toho najväčšia časť investícií e, je zacielená na prepojenie elektrického systému medzi Španielskom a Francúzskom v Biskajskom zálive. A toto prepojenie už dostalo 578 miliónov eur ale okrem toho je tu 6800 námietok občianských združení v obciach Gatika a v Biskajskej oblasti sa združujú asociácie a majú pádne argumenty. Toto prepojenie je veľmi rizikové, čo sa týka nákladov, pretože nakoniec to zaplatia daňoví, daňoví poplatníci a aj regulátori poukazujú, že to bude nárast sadziebo 3,5%. Toto prepojenie tiež vôbec nevedie e, k obnoviteľným zdrojom energie, napríklad eh, prepojenie s Katalánskom, eh, kde znamenáte 6 ďalších obmedzení pre eulické parky. Takže ak chcete obnoviť, eh, podporíte obnoviteľné zdroje, tak skončite s uhlím. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Novakov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja som presvedčený o tom, že Nepotrebujeme rozpočet na propagovanie Európskej únie. Stačí poukazovať na výsledky, ktoré prináša nástroj CEF, pretože no, na európskych cestách je viac politiky ako asfaltu. No a uh, najlepším nástrojom, ako vyriešiť problematické miesta, to je presne Connecting Europe Facility, CEF, máme, všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme eh, skompletizovať eh, eh, skompletizovať sieť, potrebujeme na to finančné prostriedky, ale stále to nie je dokončené. Myslím, že môžeme to urobiť to teda aj lepšie, aj keď momentálne musíme uznať, že bol dosiahnutý istý pokrok. A treba zistiť ďalšie nástroje, pre členské štáty, tak aby sme ich eh, prinútili k tomu, aby umožnili dokončenie eh, transeurópskych sietí čo najskôr. Ďakujem pekne. No a slovo eh, dostáva pán Pimenta López, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia pokračuje vo svojej stratégii preniesť preniesť nejaký všeliek, ktorý má všetko vyriešiť Vaše kroky však eh, podporu vaše vyjadrenia, podpora transeurópskych sietí. To bolo vlastne to, že sa verejné prostriedky viedli do súkromných firiem, politické stratégie vedli k privatizácii, a verejné ponuky zhoršilo infraštruktúru, zvýšilo to ceny poskytovaných služieb verejnosti, zhoršenie pracovných podmienok. Vy, pani komisárka, hovoríte o finančnom balíčku, ktorý bude viesť k rozvoju sektora. Ale to sú pláne sľuby. My vieme, akú šeradu tu hráte, hlavne v oblasti kohézie. Vieme, že to nebol nikdy skutočný zámer Európskej únie. My potrebujeme skutočne prostriedky pre kohéziu, ktoré umožnia krajinám, ako je Portugalsko, nejaké prostriedky pre rozvoj tejto krajiny, pri podporu populácie a celkovo rozvoj ekonomiky. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani komisárka Bulc v mene komisie. Nech sa páči, pani komisárka. Honor... Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem pekne za rozpravu, ktorá opäť preukázala pozitívne aspekty súčasného CEF a spoločnej ochoty posilniť nástroj po roku 2020 z pohľadu rozpočtu a priorit Obdobie po roku 2020 bude podstatné z pohľadu zabezpečenia úspešného naplňania TNT kľúčovej siete, pokiaľ ide aj ten stanovený termín do roku 2030. Rôzne zlepšenia CEF 2.0 výrazným spôsobom prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa. Osobitne som si poznamenala váš záujem o priority a o synergie, pokiaľ ide o podporu projektov infraštruktúry. Dovolte mi e, teraz podrobnejšie sa venovať niektorým z tých pripomienok. Pokiaľ ide o rozpočet CEF, VRF návrh obsahuje aj ambiciózny komponent pre CEF, ktorý patrí jedným z mála programov, ktorý má posilnený rozpočet v celkovej výške 30,6 miliardy na obdobie 2021 až 2027, asi 30 viac v porovnaní so súčasným obdobím 2014-2020 nielen, že viacročný finančný rámec, teda jeho návrh, zachováva existujúci komponent CEF, pokiaľ ide o e, tú koheznú obálku, CEF bol naďalej posilnený novým pilierom vojenskej mobility. Avšak v tých náročných časoch, ktoré sa týkajú e, vystúpenia Spojeného kráľovstva, je to pôsobivý úspech, ktorý počiarkuje, že CEF bol uznaný komisiou ako účinný nástroj, ktorý prináša skutočnú hodnotu európskemu jednotnému trhu. A dovolte mi z tohto miesta zdôrazniť, že všetky prostriedky, ktoré sú alokované v vojenskej mobilite, sú alokované na dvojaké použitie. Všetká tá infraštruktúra je civilnou infraštruktúrou, ktorá je používaná na civilné účely a potom je takisto posilnená aj tá vojenská zložka, zložka vojenskej mobility. Pokiaľ ide o synergie medzi dopravou, energetikou a digitálnym odvetvím, to bude implementované spoločnými pracovnými programami, spoločne financovaným a bude možné uplatňovať najväčšiu mieru spolufinancovania v dotknutom odvetví. Zatiaľ budeme ešte musieť definovať jasné kritériá, v rámci ktorých tieto synergie budú prebiehať. Dovolte mi opätovne zdôrazniť, že princíp používať alebo prísť o to zostane súčasťou CEFu. To je jeden z najúspešnejších princípov, ktorý umožňoval vysokú mieru naplňania už počas prvých troch rokov tejto komisie. E, to použitie bolo viac ako 90-percentné. A ešte možno poznámka na záver, pokiaľ ide o prioritné projekty, to spomínal ctený poslanec. E, dovolte mi povedať, že viaceré členské štáty navrhli nové úseky Nemohli sme všetko zohľadniť, ale mnohé z týchto úsekov budú zohľadnené. Ale samozrejme len tie, ktoré boli e, prispôsobené e, prílohe, zneniu prílohy nariadenia. Nakoniec sa chcem opäť poďakovať, že ste mi umožnili uviesť tú pôvodnú štruktúru nášho návrhu, ktorý bude predkladaný prvý júnový týždeň a ďakujem veľmi pekne aj za podporu. Poprosím vás, aby ste aj naďalej túto podporu poskytovali a naozaj sa teším na pokračujúce diskusie v nadchádzajúcich mesiacoch v úzkej súčinnosti s kolegami, ktorí majú na starosti sektor energetiky a digitálneho, digitálneho trhu, tak aby sme dokázali zabezpečiť rýchle napredovanie tohto spisu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Koniec rozpravy. Hlasovať budeme